So good morning everybody. I think we can defend... Takže dobré ráno, môžeme začať. Už nám funguje pripojenie na diaľku. Chcem vás len informovať, že nás je tu 5 poslancov so svojimi týmami, no a 16 ďalší sú pripojení na diálku. Moja prvá otázka je, či môžeme schváliť návrh programu, pokiaľ nikto nenamieta tak môžeme rovno prejsť k druhému bodu. Nevidím, že by sa ani na diálku nikto nehlásil, že má problém s programom. Schválenie zápisnice z minulej schôdze. Bola to skôr taká formálna schôdza, konala sa 23. septembra, takže tá zápisnica je tiež schválená, pokiaľ nikto sa k tomu nechce vyjadriť. Môžeme teda prejsť k prvej skutočnej pracovnej schôdzi. Máme dôležitú misiu preskúmať implementáciu a presadzovanie eh, ohľadom prepravy eh, zvierat. Je to nariadenie 1 z roku 2005, takže predpokladám, že ďalších 12 mesiacov prebehne dobrým spôsobom, že tu bude plodná spolupráca a želám všetkým veľa šťastia pri práci. Len pár pokynov ohľadom tlmočenia. Máme tlmočenie do francúzštiny, nemčiny, e, taliančiny, holandčiny, angličtiny, grečtiny, španielčiny, portugalčiny, slovinčiny, maďarčiny, slovenčiny a rumunčiny. A preto ešte chcem pripomenúť, už viete, že celé mesiace pracujeme týmto spôsobom, že pokiaľ ste pripojení len na audio, len po telefóne, tak podľa pravidiel tlmočníci nemôžu tlmočiť, keďže nie je obraz. Takže prosím, hovorte pomaly, keď sa pýtate. Tak by bola šanca to pretlmočiť. A keď budete vyzvaní, aby ste sa vyjadrili, stlačte speak. Takže toto je naša prvá schôdza. Som veľmi rada sa koná. Budeme mať výmenu názorov s Claire Berry, ktorá je zastupkyňou e, riaditeľa um, pre bezpečnosť potravín Európskej komisie alebo zastupkyňou generálneho riaditeľa. Je to len prvá schôdza z týchto viacerých, ktoré sa budú konať na konci decembra budeme spolupracovať aj s externými expertami, ale do tej doby budú teda medzištitucionálne stretnutia. Máme tu e, zatiaľ, teda zastupkyniu DG Sontej. Ehm, my sme zatiaľ ešte nemohli e, rozhodnúť, kto bude spravodajcom, ale Dohodli sme sa už na pracovných metódach, na harmonogram na kalendári, aj hľadom vypočutí. Budeme mať písomný postup, aby sme mohli riadne pracovať a nemuseli sa zbytočne zastavovať. Ďalšie stretnutie nebude budúci týždeň, ale ten týždeň potom, a tam bude aj stretnutie koordinátorom. Ale teraz už pani Claire Berry, ktorá medzi nás dnes prišla, síce len na diálku, ale sme tomu veľmi radi, aby sme hovorili o e, podmienka zvierat pri preprave. Máme tu teda pozitívne kroky v tejto oblasti, ktoré nedávno prebehli. Náš výbor má preskúmať údajné porušenia podmienok Eh, európskeho práva ohľadom eh, prepravy zvierat, eh, a síce teda naredenie 2005. Ďakujem pani Barry, že ste sa medzi nás prišli. Teraz vám dozdáme slovo na 15 minút, potom príde prvé kolo otázok od koordinátorov a potom druhé kolo s otázkami zo strany členov výboru ANIT. Takže pani Barry, ste pripojená, nevidím vás zatiaľ, ale snaď áno. Dobre, tam ste. Vítame vás v našom výbore. Dobré ráno, máte slovo. Ďakujem, ďakujem pani predsednička, dobré ráno, ďakujem, že ste pozvali komisiu, aby sa dnes ráno vyjadrila. Povedali ste, že to je prvá plná schôdza tohto vyšetrovacieho výboru. Som veľmi poctená, že ste ma pozvali. No a chcem vám vyslať dnes ráno jasné posolstvo, a síce, že komisia bude zblízka sledovať vašu prácu v priebehu nadchádzajúcich 12 mesiacov. Aktívne sa budeme zúčastňovať na tomto procese, budeme odpovedať, reagovať na vaše otázky a samozrejme v príslušnej dobe aj e, na vaše poznatky zareagujeme. Takže, čo sa týka úvodu ohľadom európskeho rámca e, v súvislosti s prepravou zvierat, už viac než 40 rokov máme v tejto oblasti legislatívu, aby sme chránili zvieratá v priebehu prepravy. No a máme e, najvyššie štandardy, alebo jedný z najvyšších štandardov na svete, čo týka regulácie, e, aj v súvislosti s chovaním, s prepravou, aj e, s porážaním zvierat. Um, vytvoril sa v júni tento výbor, veľkou väčšinou na planárke a tým sa ukazuje, že aj pre Európsky parlament to je veľmi dôležitá otázka. No a súčasný pre, e, súčas, podmienky, súčasný rámec je skutočne veľmi e, dobrý. Máme tu teda nariadenie 1 rovno 2005. Sleduje sa tam, e, ako, také sú podmienky zviera v tejto oblasti v EÚ. A naďalej si myslíme, že sú potrebné zlepšovacie kroky, predovšetkým čo sa týka transportu do krajín mimo EÚ a predovšetkým, keď je horúce leto je treba mať efektívne kontroly pri odjazde. Toto je zásadné, týmto sa zlepšujú podmienky zvierat v priebehu celého, celého celej cesty. Prepačte, mohli by ste hovoriť trošičku pomalšie, hovorí pani predsednička. To by bolo veľmi dobré, ďakujem. Takže oficiálne kontroly, pri odjazde hrajú veľmi dôležitú úlohu pri plnení podmienok a zlepšujú podmienky a priebehu celého transportu a zároveň je treba uplatňovať aj iné pravidlá. E, tieto musíme uplatňovať členské štáty, no a komisia to hrá dôležitú úlohu a my samozrejme si plníme svo- svoje e, povinnosti. E, komisárka Kyriakidis správne popisuje túto otázku ako morálnu aj e, zo zdravotného pohľadu e, ako zásadnú musíme zlepšiť legislatív v tejto oblasti. Takže čo robí komisia zatiaľ? Predovšetkým by som vás chcela uistiť, že berieme túto úlohu veľmi vážne. Rada by som vám dala pár príkladov. Po niekoľko rokov komisia podporovala uplatňovanie transparentnej legislatívy zo strany členských štátov tým, že sa ehm, organizovali pravidelné stretnutia národných kontaktov zodpovedných za tieto otázky prepravy a taktiež máme platformu pre blahobyt zvierat, ktorá bola vytvorená v roku 2013. Ďalej, čo sa týka podmienok zvierat exportovaných do krajín mimo EÚ. Komisia vykonala v priebehu troch rokov audit vo viacerých členských štátoch medzi rokmi 2017-2019. Po tretie, komisia každý deň posiela list ohľadom otázky podmienok zvierat e, v priebehu e, vysokých e, teplôt v lete členským štátom. Pripomína im i problémy a povinnosti. No a musím povedať, že keď ja som prišla na DG Sonte 1. júla, toto bola jedna z prvých otázok, ktoré sa ma týkali, že som za zasielala hlavne veterinárnym úradníkom tieto listy. Po troch e, rokoch komisia e, vydala extenzívne príručky ohľadom e, prepravy zvierat a my budeme v tejto práci naďalej pokračovať. Na no dôsledkom týchto krokov počet živých zvierat, ktoré boli prepravované po ceste do Turecka, sa znížil za 3 roky o 70 No a my musíme teraz zaznamenávať ďalší pokrok. Máme mnohé parlamentné uznesenia, ako napríklad február 2019, kde sa poukázalo na nedostatky súčasnej situácii a preto komisia verí, že tento vyšetrovací výbor bude hrať veľmi dôležitú úlohu. Teraz prejdeme k tomu, čo sa ešte dá urobiť. V kontexte stratégie e, z farmy na vidličku, ktorá bola schválená v maj tohto roka, komisia sa rozhodla zrevidovať legislatívu do roku 2023 eh, v oblasti podmienok zvierat, vrátanie eh, prepravy zvierat a eh, výbor, pardon, rada pre polnospodárstva rybolov musí budúci týždeň novú legislatívu schváliť tak by mohla byť implementovaná čo najskôr. A myslím si, tu sa ukazuje, že práca vášho výboru je skutočne dobre načasovaná, prichádza v pravú chvíľu. A čo sa týka obsahu a rozsahu pôsobnosti revízie legislatívy, toto vyjde z fitness checku, e, ktorý bol spustený v maji tohto roka. No a cieľom tejto, tohto hodnotenia je identifikovať silné a slabé body súčasnej legislatívy a do aké miery naďalej zodpovedať súčasným potrebám a plniť ciele stratégie Farm to Fork alebo z farmy na vidličku a vedie k dobrým podmienkam pre zvieratá. Je treba to podložiť najnovšími vedeckými poznatkami a preto sme požiadali eh, agentúru EFSA, aby nám poskytla vedecké posudky ohľadom podmienok eh, zvierat pri preprave. Toto bude skutočne veľmi eh, práca, ktorá zapadne do toho procesu, rovnako ako práca vášho výboru, ktorá je dobre načasovaná. Komisia bude do tejto práce eh, prispievať a sledovať ju. Čo sa týka implementácie súčasných pravidel, toto je tiež naša priorita ako komisie. Napríklad v roku 2021 komisia vytvorí pravidlá na zlepšenie kvality inšpekcií plavidiel, ktoré prepravujú E, zvieratá a dúfam, toto bude mať e, dobrý, dobrý dopad na prepravu zvierat po mori, lebo tam vidím momentálne veľké problémy. Taktiež v roku 2021 sa budú tieto otázky e, riešiť v našom pilotnom projekte pre dobytok alebo pre kravy dojnice. A čo sa týka prepravy zvierat do krajín mimo EÚ, to plne podporujeme ambiciózny program aktivít eh, zo strany eh, eh, Svetovej agentúry pre zdravie zvierat. Ďalej tu máme referenčné centrum pre kone, ktoré taktiež prispeje ku kvalite kontrol prepravy zvierat. Takže my sa tam zaoberáme, ehm, ošípanými, dobytkom a koňmi. Toto sú tie zvieratá, ktoré sa najčastejšie na, takú, na dlhé vzdialenosti transportujú. No a pokiaľ nebudú riadne implementované pravidlá, toto sa bude kontrolovať prostredstvom účinných kontrol, pokiaľ toto nebude prebiehať, tak e, budeme mať e, veľké problémy s prepravou zvierat. No a vieme, že čo sa týka e, dobrých podmienok pre zvieratá, tak všetci sme zodpovední, ako to hovorí naša stratégia je treba zaručiť, aby legislatíva bola dobre uplatniteľná a aby bola uplatňovaná. A musíme to robiť pre zvieratá, pre nás samých, aj pre spoločnosť ako takú. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme aj my vám za tento krátky úvod, ktorý bol ale veľmi zaujímavý. No a teraz by som odozdala slovo rôznym koordinátorom, ktorí majú každý po troch minútach. Ako prvý bude hovoriť pán Daniel Buda, ktorý tu sedí v miestnosti, má prvú otázku pre vás a potom pani Barry na ňu hneď odpovie. Takže skutočne to bude priama výmena názorov. Pán Budu, máte slovo. Ďakujem pekne za tento úvod. Skutočne to bolo veľmi e, zaujímavé. Chcela by som Pardon, chcel by som povedať, že toto je len začiatok našej, našich činností tuto vo výbore. Je to veľmi zaujímavé, všetci sa zaujímajú o to, čo to vlastne znamená e, zaručiť dobré podmienky zvierat pri preprave, alebo aj pri preprave a samozrejme aj pri chove. A je dôležité, aby prebehla aj osvetová kampaň medzi občanmi, to je tiež dôležité, ale ešte musíme zistiť, čo presne sa bude robiť v tomto smere, v tejto oblasti. To je naša úloha. Čo sa týka prepravy zviera, tak ten samozrejme sa musí najprv konať v Európskej únii, ale aj teda sa zvieratá prepravujú do tretich krajín a takto to musí pokračovať, dobre, ale samozrejme táto preprava musí byť dobre dostupná. Máme tu potom aj samozrejme prepravu eh, v rámci jedného štátu. A často sú tu, alebo teda v rámci Európskej únie, máme tam problémy s karanténou, s prípravou na karanténu a tak ďalej. A No a samozrejme sú tu, teda ako som povedal, už aj eh, cesty do eh, tretich štátov a to je tiež dôležité. Takže čo je dôležité a komplikované, aby obchod a preprava, alebo s tými, obchod s týmito zvieratami, ich preprava, samozrejme je to zásadné, nedá sa to ničím nahradiť, takže je treba to všetko dobre ošetriť. Vysvetlím. Čo sa týka tých tretich krajín, či už sú to arabské štáty alebo iné, no vidíme, že tieto krajiny či už hovoríme o telatách alebo o ovciach, tak mm, niekedy to nie je až také, alebo tie podmienky nie sú až také priaznivé pre našich polnospodárov, takže treba si uvedomiť, čo my ako Európska únia chceme s, týto, s týmto urobiť. Takže implementácia legislatívy tá musí prebiehať riadným spôsobom. Je treba si uvedomiť, aké závery sa dajú vyvodiť do súčasnej situácie. Sú tu štáty, ktoré neimplementovali riadne pravidlá, už čo s nimi? Máme príslušné postupe, ktoré sa dajú proti ním nasadiť, takže legislatívu predsa máme. Musíme si uvedomiť, ako ju čo najlepšie v praxi implementovať. Toto je veľmi dôležité. To ma teraz najviac zaujíma a preto by ma zaujímalo, nakoľko už prebehlo takéto hodnotenie a čo sa podniklo proti takýmto členským štátom, ktoré nedodržiavajú tieto podmienky. Takže sa pýtam eh, komisie, eh, chcete možno prerušiť E, takéto cesty, takúto prepravu, alebo budete sa snažiť zaručiť, že tie podmienky budú zlepšené v rámci EÚ, ale aj mimo EÚ. Takže na to by sme sa mali sústreďovať. Je treba sa postarať o to, aby podmienky pri preprave, aby ten blahobyt zviera tzv. bol zaručený, boli podmienky dodržiavané nezávisle od druhu, e, druhu prepravy. Ďakujeme za tieto pripomienky, za vaše otázky. Pán Buda, odozdám slovo hneď pani Claire Berry, aby sa priamo vyjadrila vzhľadom teda na vyhodnotenie implementácie eh, uzne, eh, pardon, nariadenia pani Berry. Ďakujem, pani predsednička. Eh, ďakujem vážnemu poslancovi Budovi za jeho otázky. Ja keď to správne chápem, tak tam boli dve veci. Poprvé, čo komisia urobila, čo sa týka implementácie nariadenia 1.2005 a potom situácia voči tretím krajinám a či je možnosť prerušiť alebo zakázať ten export. Takže poprvé, čo sa týka implementácie nariadenia 1.2005, predovšetkým Komisia pravidelne vykonávala audit s ohľadom toho, ako členské štáty implementujú e, toto nariadenie 1-2005 v prípade zvierat prepravovaných po mori aj po cestách. No a boli teda publikované výsledky nedávnych auditov v správe, čo sa týka oboch týchto spôsobov prepravy, čo sa týka cestnej prepravy. Vidíme, že sú tam ešte určité výzvy, predovšetkým čo sa týka dlhých ciest, e, exportných. A Predovšetkým sa to ale týka zvierat prepravovaných po mori. Napríklad sme vykonali v Rumunsku Audi, tam sme chceli eh, vyhodnotiť eh, podmienky zvierat pri preprave eh, pri exporte do tretich krajín a ďalej cez stredozemné mori, more, kde teda boli plavidla s týmito zvieratami. Vo Francúzsku sme to nestihli, lebo prišiel COVID, ale v urobme to snad ešte tento mesiac. Členské štáty sú zodpovedné za implementáciu legislatívy, ale v nedávnych rokoch, ako som povedala, medzi rokmi 2017 až 2019 sme investovali e, do veľké zdroje do e, práce, kde sme skúmali napríklad dobre podmienky ošípaných pri preprave. V roku 2020 sme spustili projekt e, pre dobre podmienky pri porážke. A čo sa týka e, uplatňovania legislatívy, tu by som chcela upozorniť na to, čo podala komisárka Kyriakidis, že keď vidíme, že členské štáty riadne neimplementujú legislatívu, tak mm, neváhame, spustíme právne kroky. Samozrejme, toto je veľmi emotívna otázka, no a bohužiaľ nejaké pokiaľ pri nejaké stiažnosti, tak to znamená, že sú ohrozené dobré podmienky zvierat, ale my spolupracujeme úzko s členskými štátmi a už vidíme prvé výsledky, predovšetkým, ako som povedala, čo sa týka prepravy zvierat do Turecka za vysokých teplôt. Ďalej e, sa ďalšie teda cesty momentálne skúmajú. Ďalšie stiažnosti. Máme napríklad 5 stiažností na e, prepravu zvierat po mori, ďalej e, podmienky zvierat na trhoch, Ďalej teda preprava do Turecka, tam máme tri stiažnosti a komisárka Kyriakidis, keď sme spustili túto um, stratégiu Farm to Fork, tak napísala všetkým členským štátom a upozornieme na ehm, porušovanie podmienok a že je treba ich nápad toto napraviť. Môžete sa prosím pozerať do kamery. Prepačte, že vás eh, stále prerušuje. Takže, čo sa týka exportov do tretich krajín, tak export je možný len vtedy, keď prebieha v súlade s relevantnou EU legislatívou, ale súčasná legislatíva pre podmienky zvierat neplánuje možnosť zákazu alebo prerušenia transportov. O tomto hovoril pán poslanec Buda my samozrejme sa zaujímame o obchod so zvieratami, lebo je to dobré pre naše hospodárske subjekty a taktiež dobré pre eh, chov, chovateľov v EÚ. Oni sa spoliehajú na takéto exporty, ale chcem zdôrazniť, že čo sa týka podmienok obchodovania so zvieratami, tak členské štáty sú zodpovedné za E, alebo tie exporterské, exportujúce štáty sú zodpovedné za podmienky zvierat a samozrejme oni majú tú možnosť, môžu pozastaviť export zvierat, pokiaľ si myslia, že sa rade neplní legislatíva. Ďakujem. Thanks, uh, thank- Ďakujem veľmi pekne za túto prvú odpoveď na otázky pána Budu. No a slovo teraz dostane pani Kalvem Avram zo skupinu socialistov a demokratov Dobré ráno, Karma, nech sa páči, máte slovo. Ehm, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pani Berry, za informácie, ktoré ste nám poskytli. Takže k tomu novému, ehm, novej zelenej dohode, Green Dealu, a tým veciam, ktoré sa tam predpokladajú. Nuž, no niektoré zastaralé technológie a techniky sa budú musieť eh, prestať používať. No a transport, preprava živých zvierat musí dosiahnuť inú úroveň. No a súčasne je to taká, eh, že treba splňať všetky podmienky bez nejakých, eh, no to je dôležité pre zvieratá a treba zajistiť aj to samozrejme, aby chovateľia urobili všetko preto, aby tie podmienky splnené boli, aby sa so zvieratami zaobchádzalo dobre, aj keď eh, uchorejú. No a už eh, tu zaznelo, treba dodržiavať veľmi prísne zákony, pretože inak eh, to znamená, že každý deň zdržania a každý prípad bude mať dramatické následky tak pre zvieratá, ale aj pre celý sektor. Je tam veľmi veľa pracovných miest a je to veľký príspevok k HDP. Vidíme, že podmienky sa porušujú a treba zaistiť ich dodržiavanie vo všetkých členských štátoch. Ešte stále sú tu nejaké nezrovnalosti a ja by som sa chcela spýtať, či myslíte, že je to problém legislatívy, či je tá príliš meká, alebo príliš, tak povedia, zderavá, alebo, to, alebo je problém s kontrolami. V každom prípade treba zaistiť, aby tí, ktorí vykonávajú kontroly, to robili profesionálne, aby poznali všetky detaily e, vzťahu k preprave, avšak tie kontroly nemôžu, alebo teda tie kontroly nemôžu byť len povrchné a preto sa chcem spýtať, ako zaistíme dodržiavanie legislatívy a zákonov e, v EÚ, skutočné dodržiavanie. No a k tým podmienkám, k strave, preprave, všetkému ostatnému. Existujú jasné podmienky, sú tu postupy nelegálne, mnohé veci sa robia na čiernom trhu, no a No a nedodržiava sa veľmi veľa podmienok a požiadaviek. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za tieto dve otázky. Jedna o legislatíve, čo si pani Berry myslí, kde sú problémy a ako zaistíme dodržiavanie pravidel pri cezhraničnej preprave. Pani Berry, Berryová, ak by ste mohli odpovedať na otázku, nech sa páči. Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne za otázku pani poslankyni. Ja myslím, že veľmi správne to dala do kontextu zdelenej dohody a tiež by som spomenula stratégiu z farmy na stôl. Úplne s ňou súhlasím, keď tvrdí, že my musíme zrýchliť alebo mm, preradiť na vyššiu rýchlosť a otázka je, či je to problém legislatívy alebo problém implementácie v členských štátoch. ja som včera prečítala tú legislatívu, ja si nemyslím, že je to veľmi voľné, že to dovoluje veľmi veľa vecí, myslím, že to je pomerne detailné a jasné, čo sa týka požiadaviek. Samozrejme, keď sa raz vykoná eh, hodnotenie legislatívy, tak zistíme, eh, či sa objavili nejaké konkrétne problémy pri, už pri eh, tvorbe. Mm, no a budeme hodnotiť otázky, ako vzťah s legislatívou, ktorá sa týka tachografov a vodičov nákladných a toto je dobrá vec, ktorú ste, na ktorú ste upozornili, e, musíme zistiť, ako to nariadenie 1 2005 a spolupracuje s ostatnými legislatívnymi aktami. Existuje nejaký spôsob, ako členské štáty vykonávajú kontroly, alebo ako budú. Ja myslím, že odpoveď musí byť na otázke a musí e, vychádzať za auditov, myslím, že sme mali veľmi veľký program, ktorý nám umožnil identifikovať konkrétne otázky a problémy. No a to ukazuje, že kontroly sa dajú uplatňovať a realizovať lepšie. Ja myslím, že tam ste udrali klinec po hlavičke, keď ste povedali, že to je jedna z vecí, na ktorú sa musíme, musíme zaoberať. Refit legislatívy nám umožní sledovať ako tie legislatívne akty vzájomne na seba pôsobia, ale rovnako musíme zohľadniť aj tie mnohé audity, a kontroly, ktoré sa už uskutočnili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ak som to správne pochopila, tak to bola ešte ďalšia otázka týkajúca sa e, toho, ako zaistíme dodržiavanie pravidiel pri prekročení hraníc EÚ. Možno Karla mi mohla položiť nejakú doplňujúcu otázku, alebo boli zodpovedané vaše otázky. Áno. Ja som položila ešte jednu ďalšiu otázku, týkajúcu sa toho, ako zaistiť dodržiavanie legislatívy za hranicami Európskej únie, pretože sú audity, boli vykonané audity a po, po, po nich sme videli, že tie právne nejaké časy alebo eh, hody v tej prechodnej oblasti, tranzitnej oblasti sa nerešpektujú a vodiči, namiesto toho, aby čakali nejaké, nejaký právne záväzný čas a nejakú lehotu pred pokračovaním prepravy, e, väčšinou to nedodržiavajú, nekrmia, nenapájajú zvieratá, nedávajú im vodu, tak ako by mali, niekedy nakupujú na čiernom trhu všetky povolenia, ktoré potrebujú na to, aby mohli pokračovať v preprave a falšujú, falšujú záznamy na tachografoch. Takže to, toto bola moja otázka. Áno, tak som to pochopila, pani Beriová. Mohli by ste na to zareagovať ešte, na otázku o povinných prestávkach. Máte tejto veci nejaké informácie? Áno, veľmi rád na to zodpoviem. A samozrejme, tretie krajiny nie sú viazané nariadeniami EÚ, takže máme len obmedzené právomoci. A samozrejme, máme rozsudok súdu z roku 2015, ktorý zavezuje operátorov EÚ, aby dodržiavali pravidlá až do záverečnej destinácie keď tá cesta začína v EÚ, komisia venovala veľmi veľa času a snách, mm, aby členské štáty dodržiavali tento rozsudok, aby ho uplatňovali a rovnako vysvetľovala, čo to znamená, pretože pravidlá musia byť dodržiavané. Keď tie zvieratá opustia EÚ, tak počas celej cesty a prepravy E, musia byť vyriešené otázky, ako sa pýtala poslankyňa. My rovnako na medzinárodnej úrovni musíme e, podporovať dobré podmienky e, prepravy zvierat. My sme uskutočnili medzinárodný workshop o preprave zvierat 11. júna 2019 v Bukurešti. No a okrem členských štátov, ktoré sa zúčastnili, boli tam zastupca z Egypta, Gruzínska, Izraela, Libanonu, Tuniska. Takže komisia pomocou takýchto akcií chce zaistiť nielen, aby členské štáty pochopili svoju zodpovednosť v nadväznosti na kontroly, ale aj, aby aj tretie krajiny pochopili, aké požiadavky sa uplutňujú počas celej cesty a aby trvali na ich dodržiavaní. Takže my budeme podporovať takéto školenia aj naďalej a to aj prostredníctvom programu TIEX Európskej komisie. My sa venujeme podpore európskych štandardov na medzinárodnej úrovni a to cez Svetovú organizáciu pre dobré podmienky života zviera, tak ako som povedala už ja na úvod. No a táto organizácia má tretí akčný plán pre dobré podmienky života zvierat pre Európu 2020-2022. No a tam sa zúčastňuje 53 a krajín, a patria sem krajiny ako Turecko, Izrael, Rusko alebo Kazachstan. Takže my sa snažíme zaistiť, aby legislatíva EÚ bola uplatňovaná od začiatku do konca vrátania, keď je to v tretich krajinách a spolupracujeme aj s tretimi krajinami, aby sme ich primeli zlepšiť svoje štandardy. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne. A teraz tiež a, a, na diálku dostane slovo za Riniu pani Christensen. Pardon, pán. Dobrý deň. Dobrý deň, dúfam, že sa počujeme. Nech sa páči, máte slovo. No výborne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Toto je prvé zasadnutie nášho výboru. Ja sa veľmi teším, na našu prácu. Je dobré, že parlament sa zaoberá otázkami prepravy živých zvierat. No a milióny zvierat sa prepravujú živé, živé na bytunky po celej Európe, v rámci Európy alebo do tretich krajín je naše povinnosť zaistiť, že pravidla budú dodržiavané, že budú dobré. Ja som farmár a ja som presvedčený o tom, že moje zvieratá by mali mať tak pri chove, ako aj pri preprave najlepšie podmienky. To je môj názor na túto tému. Avšak nemôžeme robiť pravidlá, ktoré budú brániť, brániť a znemožňovať prepravu zvierat po Európe. A pre mňa je dôležité aby sme urobili eh, pravidlá pre zvieratá, ktoré idú na bytúnok a pre, pre zvieratá, ktoré sú určené na chov. Aká je, aký je názor komisie na túto otázku? A rovnako treba hovoriť, teraz začíname digitálnu transformáciu. Mohli by sme hovoriť o GPS v nákladných automobiloch, alebo kamery, tak aby sme videli, ako to vyzerá, keď nákladné auto vyštartuje a ide cez celú Európu. A rovnako šoféry majú veľa obav. Ja som sa v Dánsku stretol s viacemi za ostatné dva mesiace a všetci hovoria to isté. Dnes musia zaistiť, aby žiadne zviera nemalo žiadnu viditeľnú, viditeľné zranenie pred začiatkom prepravy. To nie je možné pre bežného šoféra, bežného vodiča. A oni dostanú veľké pokuty, ak spravia čo len najmenšiu chybu. A preto mnohí majú obavy a strach z prepravy zvierat. Namiesto toho myslím, že by sme mali sa zostrieť na farmánov a veterinárov. Počula komisia už o tomto probléme. Možno je to len dánsky problém, ale nie som si tým istý. A ďakujem pekne, že ste zúčastnili naše zasadnutia a teším sa na našu prácu v budúcich rokoch. No a ja mám pocit, že mnohí veľmi pozorne sledujú našu prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto otázku tri rôzne body, ste sa spýtali. No a slovo dostane hneď pani Beriová. A len chcem pripomenúť, že má 3 minúty na odpoveď. Čiže to znamená 1 minúta na každú odpoveď. Nech sa páči, pani Beriová, máte slovo. Nech sa páči, máte slovo. Dobre, funguje to. Dobre, takže ja chápem, že boli tu tri otázky. Poprvé, vy ste spomenuli, či pravidla by sa mali stiahovať na zvieratá určené na porážku a ďalší chov. Ja myslím, že pravidla by sa mali stiahovať na všetky druhy zvierat. Viete, že Európska únia má pravidla tak pre prepravu, ako aj pre bytunky a všeobecné podmienky Eh, chovu života zvierat. Takže myslím, že by sme mali holistický prístup. A tom súhlasím s vami. Po druhé, hovorili ste o systémoch GPS a v nákladných autách. A, a samozrejme, už v roku 2005 a, a k tomu prebehli úvahy no, príloha 5 nariadenia požiadal komisiu o štúdiu, či je možné predložiť nejaké uplatňovanie technológií. No a pre, prípravná práca v tomto, tejto veci bola vykonaná. My sme financovali projekty ktoré urobilo spoločné výskumné centrum, preto s systémom Galileo a rovnako sme oslovili priemysel a pýtali sa, ako by ten projekt mohol fungovať, ale e, sú tu viaceré otázky. Samozrejme, je tu technológia, ktorá momentálne podľa mňa musí byť možná. Ja som predtým pracovala 5 rokov e, na Digital a teraz samozrejme musí byť možné mm, spustiť takýto systém. Otázky sú tu a samozrejme o ochrane údajov, ale to musíme vyriešiť tiež. tiež. No a ak používame dohľadávanie kontaktov teraz počas pandémie, tak musíme byť mm, schopní použiť takúto technológiu. A samozrejme, to je možnosť kamerových systémov a podobne. Takže toto je otázka, ktorou sa musíme ďalej zaoberať a budeme sa budeme ehm, sa tým zaoberať pri kontrole legislatívy. No a ďalej tretia vec sa, sa týkala konkrétneho problému šoférov v Dánsku, ktorí ja nemám pocit, že boli kompetentní kontrolovať a zvieratá a ho, zhodnotiť, že sú v, mhm, bez nejakých zranení a ehm, to je otázka pre veterinárov, s tým, tam s vami súhlasím, ale problém, že šoféry by mali strach z obrovských pokut. To, to, o tom sama neviem, ale je to eh, dobrá informácia. Ja si to zaznamenám a zohľadíme to pri eh, kontrole eh, legislatívy. Ďakujem pekne. Podarilo sa vám zodpovedať tieto tri otázky presne stanovený čas. Slovo teraz dostane Silvia Lima za ID. Je s nami tiež spojená na diálku cez internet a rovnako má 3 minúty, nech sa páči. Bohužiaľ, pani nie je pripojená, a, takže prejdeme k ďalšie, ďalšie otázke. A ďaká Karolín Rau, dostane slovo Tomás Vajca, a, ktorý musí odísť skoro. Takže Tomás, máte slovo, nech sa páči. Áno, dobrý deň vám všetkým želám. Ďakujem veľmi pekne, Karolín, za to, že mi ponúkla svoje miesto. Áno, vo všeobecnosti ja som, musím namietať a proti pripomienke kolegu Budu. Ja vám ako farmár môžem povedať, že je tu potreba na krátko alebo prepravy na krátke vzdialenosti v rámci sektora, ale je tu potreba eh, prepravovať zvieratá na Blízky východ. No a jedna z otázok, ktorú by som chcel položiť komisii, aké sú vaše aktivity eh, pri podpore regionálnych bytunkov, ako eh, to vybudovanie regionálnych štruktúr, tak aby neboli potrebné diaľková, prepláva preplava v rámci EÚ a niektoré z mojich otázok už boli čiastočne zodpovedané o rôznych podmienkach v rôznych krajinách čo sa týka množstva kontrol, pokút eh, o ich nálezoch. Máte nejaké porovnanie o tom, kde aké kontroly sa uskutočnili a aké pokuty boli udelené. Mňa by som bol za tieto informácie veľmi vďačný. vďačný. A ďalej otázka, ako vyzerá nadnárodná spolupráca a s inštitúciami. Ja som, keď som sa zaujímalo spoluprácu, tak som zistil, že spolupráca s políciou alebo cezhraničná spolupráca napríklad medzi políciou alebo inými orgánmi prakticky neexistuje alebo je len veľmi obmedzená. Takže vyvíjate nejaké aktivity na to, aby ste zlepšili cezhraničnú spoluprácu v Európe. A rovnaká vec sa týka vzdelávania a školenia. Ja som zistil, že v mnohých krajinách polícia, ale aj veterinári Ehm, nemajú dostatok eh, vedomostí o tom, čo ich eh, im odporúča nariadenie kontrolovať. Takže investujete vy a komisia do spoločných programov vzdelávania eh, pre kontroly. No a posledná otázka sa týka rozsudku Európskeho súdneho dvora z roku 2015, už ste spomenuli, že súd jasne povedal, že európske pravidlá, európska legislatíva musí byť dodržiavaná až do záverečnej destinácie. No a my vieme, že v mnohých prípadoch to tak jednoducho nie je. Ja hovorím o prepravu cez Rusko, Kazachstan, Čečensko. To je jedna otázka, ale väčšia otázka je vývoz živých zvierat na Blízky východ. Je jasné, že európske nariadenia sa jednoducho nedodržiavajú ani nemôžu byť dodržiavané za istých podmienok momentálne, takže povedali by ste, že preprava živých zvierat musí byť zakázaná, až kým dokážeme zaistiť, že legislatíva EÚ sa bude aplikovať až do destinácie, tak ako rozhodol Európsky súdny dvor. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani eh, Burry, máte eh, priestor, aby ste zodpovedali na túto otázku. Ďakujem veľmi pekne za túto e, otázku pánovi poslancovi. V prvom rade e, k snahe vyhnúť sa dlhým e, prepravám v stratégii od teraz pola na tanier je súčasťou cieľ podporovať lokálnu e, spotrebu, čo by malo znamenať, že napokon tu budeme mať e, kratšie e, reťazce, kratšie dodávky, to by znamenalo aj kratšie prepravy zvierat určite v rámci Európy Spomenuli ste rozdielny prístup medzi jednotlivými členskými štátmi. Niektoré e, sú veľmi efektívne. Počuli sme aj o danskom prípade, o efektivite poplatkov. Poznáme aj príklady, kedy to tak nie je. Zorganizovali sme stretnutie národných kontaktných bodov pre prepravu zvierat jednotlivých členských štátov v priebehu minulého roka od e, apríla do septembra roku 2019 sa konali tieto stretnutia a e, Išlo tam o e, spoločnú prípravu dokumentu, e, ktorý je už teraz v dispozícii v 20 jazykoch. Takisto sme pracovali na európskej platforme pre Eh, dobre životné eh, podmienky zvierat, ktoré sa týkali aj preprav, aj teda otázok eh, prepravy za extrémnych teplôt v kontexte auditov a vymáhania, dodržiavania. Sme v kontakte s členskými štátmi. Plne chápem to, čo hovoríte, že môžu byť e, rozdiely v prístupe medzi jednotlivými členskými štátmi. To, čo sa my snažíme robiť, je e, šíriť najlepšie postupy a pomocou našich e, auditov poukázať na odlišnosti a pomocou národných kontaktných bodov členským štátom ukazovať, ako môžu lepšie uplatňovať kontroly a vykonávať kontroly, vymáhať ich výsledky. No a myslím, že e, momentálne, ako som už povedala, ťažkosťou je, že e, exporty sú možné iba pokiaľ dodržiavajú aktuálnu legislatívu. Tá ale neumožňuje možnosť, aby EÚ zakázala vývoz. To by e, viedlo nielen k problémom v rámci EÚ, pre eh, jednotlivých operátorov, ale bolo by to problematické aj pokiaľ ide o naše medzinárodné záväzky. Ale vrátim sa k tomuto bodu eh, kedy eh, orgány členských štátov, ktoré sú zodpovedné za dodržiavanie legislatívy, tie majú zodpovednosť od prípadu k prípadu zhodnotiť, či v danom prípade vývozu sa môže, môže dodržiavať podmienky európskej legislatívy až do teda finálnej destinácie. Um, ehm, to by teda bolo eh, možné zamedziť tomu, aby sa nerealizovali transporty, ktoré pravidla nedodržiavajú. Ďakujem pe- veľmi pekne. Ešte stále tu nemáme nadviazané to spojenie, ktoré sme eh, chceli zrealizovať predtým. Takže slovo dostane pán Peter Lundgren z EKR, ktorý je pripojený na diálku. Výborne, vidíme vás, počujeme vás, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno, kolegovia. Dobré ráno, pani Burry. E, ďakujem e, veľmi pekne a blahoželám pani Burry za jej e, vymenovanie do funkcie. Spomenuli ste správu z roku 2019, správu Dorman, ktorú vlastne vypracoval kolega z EKR. Pre nás táto téma prepravy zvierat bola vždy veľmi dôležitá. Táto e, e, správa pána Dormana e, prispela k zlepšeniu situácie. V správe odporúčame vytvorenie teda teda, tejto pracovnej, tejto, tejto vyšetrovacej skupiny, v ktorej tu teraz sedíme. Komisia pravidelne e, dostáva správy mimovládnych organizácií, ktoré e, poukazujú na systematické a závažné porušovanie legislatívy zo strany orgánov členských štátov, ale aj jednotlivých operátorov. Od roku 2016 komisia dostala tri sťažnosti, pokiaľ ide o systematické nedodržiavanie zo strany členských štátov Prvá šťastnosť sa týkala 13 členských štátov, vrátane Maďarska, Bulharska, Francúzska, Španielska, Polska, Lotyšska, Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Holandska, Rakúska, Talianska, Grécka. Druhá sťažnosť sa týkala Rumunska, Litvy a tretia sa týkala e, námorných, e, námornej prepravy z prístavov EÚ. E, správa e, generálneho rediteľstva Sante z rokov 2017, 18 a 19 potvrdzuje to, o čom sa hovorí v týchto stiažnostiach. Komisia doteraz povedala, e, že Členské štáty majú zodpovednosť zabezpečiť, aby sa dodržiavala správne legislatíva EÚ a že členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za uplatňovanie a vymáhanie legislatívy EÚ v oblasti prepravy zvierat. Ale vlastne vymáhanie je v zodpovednosti Európskej komisie, ktorá doteraz povedala, že bude iba pomáhať členským štátom v oblasti dodržiavania. To sa deje už 13 rokov a výsledky sú jasne nedostatočné. Európska komisia nikdy nezačala konanie pre porušenie e, napriek tomu, že sú tu jasné dôkazy systematického porušovania v tejto oblasti. Ako hodnotíte túto situáciu? Kto je zodpovedný za vymáhanie legislatívy? Ak táto nie je správne implementovaná, ste ochotní začať konania pre porušenie proti tým členským štátom, ktoré pravidlá nedodržiavajú? Ďakujem pekne. Ďakujem. Máte slovo, pani Berry. Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Lundgrenovi, ďakujem eh, za vaše blahoželanie. Už som to, myslím, raz povedala, ale zopakujem to a budem eh, citovať komisára eh, Kilina Kidesa, Eh, keď komisia príde na to, že členské štáty, štáty neimplementujú legislatívu, určite nebudeme váhať eh, a príjmeme právne kroky. Spomenuli ste viacero sťažností, ktoré boli podané. Eh, veľmi dobre ich poznám. Mali sme 16 sťažností, ktoré sme zhodnotili, ktoré sa týkali 15 členských štátov, tie, ktoré ste vymenovali. Naša právna služba e, sa im venovala, preskúmala, e, či e, by vlastne umožňovali, aby sme vlastne stihli členské štáty, 10 z nich sa uzavrelo, 3 sa predbežne uzavreli, teda nie úplne, ale žiadali sme o ďalšie dôkazy. Identifikovali sme však tri členské štáty, ktoré systematicky e, e, posielali zvieratá v lete do Turecka. Budeme s nimi spolupracovať. V prvom rade, ak to neprinesie e, konkrétne výsledky, samozrejme príjmeme tie potrebné právne kroky. 5 sťažností sa týkalo námornej prepravy, prístup v tejto oblasti E, náš e, sa týka auditov. Uvidíme teda, že či získame dostatok dôkazov na to, aby boli e, možné právne kroky. Takýto prístup sme teda zvolili. Ak bude potrebné, ak budeme mať teda tie potrebné dôkazy, príjmeme právne kroky. Nie je pravdu, že by komisia nevnímala svoju zodpovednosť. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť E, že budeme stíhať systematické nedodržiavanie e, pravidel EÚ, ale členské štáty takisto majú svoju zodpovednosť e, na svojom území uplatňovať legislatívu EÚ. Ďakujem vám pekne. Teraz má slovo pani Ania Hazekamp na 3 minúty za GUE. Ďakujem pekne. Eh, vítam vás, pani Beri, na našom prvom zasadnutí. Je to 15 rokov, eh, čo eh, bolo zavednú, zavedená táto legislatíva týkajúca sa prepravy zvierat. A poznáme tu veľký počet rôznych incidentov, na ktoré nemôžeme byť hrdí. Stovky správ o porušovaní týchto úprav končia na vašom stole v Európskej komisie a občania v EÚ e, majú veľmi vysoké očakávania od e, tohto vyšetrovacieho výboru, od e, Európskeho parlamentu, ale hlavne od Európskej komisie, od vás. Mám pre vás otázku. Súhlasíte, že potrebujeme špecifickejšie európske pravidla pre prepravu, dopravu, napríklad pokiaľ ide o teplotu, podmienky týkajúce sa napríklad odstavovania zvierat, Súhlasíte s tým, že preprava na dlhé vzdialenosti je veľmi stresujúca pre e, zvieratá, hlavne pre e, vlastne mláďatá, e, ktoré ešte neboli odstavené od materského mlieka. Um, Nemalo by sa to odraziť v legislatíve. Eh, dáva vám to nejaký zmysel, eh, že z EÚ do Číny sa prepravujú napríklad eh, ošípané alebo cez, celé, cez celú Európu telatá? alebo mladé eh, eh, kurčatá sú zasielané cez celý eh, svet. Na madridskom, v Madride boli nájdené tisíce uhynutých kurčiat, na ktoré sa jednoducho zabudlo, strávili tam týždeň a v priebehu neho zomreli. A mm, sú nejaké, je nejaký prehľad, e, e, ako často dochádza k, instine, k incidentom, akého počtu zvierat e, sa tieto týkajú. Každý deň sú zvieratá prepravované na dlhé vzdialenosti, na mornou cestou Máme tu e, vážne porušovanie európskej legislatívy, ktoré, ku ktorému dochádza opakovane. Spomínam si, že komisia už dávno povedala, že začala na tomto pracovať. Považujete stále obchodovanie so živými zvieratami za integrálnu súčasť poľnohospodárskych aktivít? Ak áno, ako je to e, v súlade s rozsudkom Európskeho súdneho dvora z roku 2015, že EÚ je zodpovedná za zvieratá, aj keď opustia európsku pôdu. A súhlasíte, že e, sa nedá vyhnúť tomu, aby sme e, zakázali vývoz do tretích krajín. Každý deň tu máme nové príklady toho, čo nefunguje v oblasti implementácie a vymáhania pravidel v oblasti prepravy zvierat eh, aj v rámci Európskej únie a ochrany zvierat počas prepravy. Žiaľ, nemám čas eh, venovať sa tým jednotlivým eh, príbehom, ale dúfam, že súhlasíte, že nechceme počúvať tieto isté príklady ešte ďalších 15 rokov. Ďakujem pekne, Ania Házekamp. Je určite ťažké zmestiť sa do troch minút pri zodpovedaní na všetky tieto otázky. Nech sa páči, pani Berry. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani poslankyni Házekamp, ďakujem pani poslankyni za jej aktivitu v tejto oblasti. Je to e, vďaka e, hlavne e, kvôli nej, že sa vytvoril tento, tento výbor, takže ďakujem jej za jej neustále úsilie ochraňovať zvieratá. E, budem sa teda venovať e, niektorým e, z otázok, ktoré ste spomenuli, ktorým sa teda musíme venovať ďalej aj v kontexte prepracovania legislatívy či potrebujeme špecifickejšie e, prepravné e, podmienky pre e, mladiatá, ktoré ešte nie sú odstavené? Mm, máme tu špecifickejšie pravidla týkajúce sa dlhých ciest. Ja si myslím, že by to mohlo byť odôvodnené v určitých konkrétnych prípadoch, aby sme zvažovali zavedenie prísnejších pravidiel. Budeme sa tým zaoberať v kontexte novelizácie legislatívy. Sú tu ale eh, aj zvieratá, ktoré ešte neboli eh, odstavené od svojich eh, materských zvierat. Tam si to určite bude vyžadovať pravidlá. Či si myslím, že je to stresujúce? Určite. Myslím si, že áno. A preto mám špecifické pravidla týkajúce sa prepravy na dlhé vzdialenosti. A toto je dôvod, prečo Ehm, si myslím, že bolo vhodné, aby sa prepravovalo eh, semena, eh, semena embrya a um, už zabité zvieratá. Myslím si, že ako už spomenuli poslanci, treba eh, sa snažiť riešiť rozpor, eh, ktorý tu je medzi legálnymi a, a, a, legálnym a nelegálnym eh, eh, obchodovaním. Pokiaľ ide o tento prípad z Madridu, nepoznám ho konkrétne, ak tak tomu došlo, tak je to samozrejme strašné. V Nemecku prednedávnom bol podobný prípad, ktorý komisia dopodrobná skúma, poznáme ho Neviem presne, koľko zvierat je prepravovaných. Môžeme sa snažiť to zistiť a postúpim vám potom túto informáciu. Ale máme tu určité e, čísla z rokov 2012-2013, tie môžu byť už medzičasom iné. Či máme zoznam prepravcov, neviem o tom, že by sme mali, ale Ehm, môžem sa tomu povenovať a ehm, budem vás informovať, e, pokiaľ ide o zákaz ehm, exportov. E, viacerí vaši kolegovia to spomenuli. E, vývoz je možný iba, ak sa zabezpečí dodržiavanie legislatívy, ale momentálne legislatíva nám neumožňuje stanoviť, aby sa zakázala, zakázal vývoz Takže my momentálne nemáme takúto e, možnosť na základe existujúcej legislatívy takýto zákaz prijať. Ja dúfam, že som zodpovedala v najlepšej možnej miere na vaše e, otázky. Starostlivo som si vás vypočula a tie e, podrobné odpovede, o ktoré ma žiadate, vám postupíme neskôr, ako zistíme odpovedanie. Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Slovo teraz dostane 5 eh, rôznych eh, poslancov z rôznych eh, politických skupín. A po vypočutí si týchto, týchto otázok pani Berry bude mať priestor odpovedať na ne. Takže slovo má pán Dorfman z EPP, ktorý má dve minúty. Všetci rečníci v tomto kole majú rečnícky čas dve minúty pán Dorfman. Tu som. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Mám dve otázky. Myslím, že sa zhodujeme eh, v tom, eh, že eh, prepravu na dlhé vzdialenosti sa treba snažiť jej zamedzovať. Nemá zmysel takáto preprava cez pol Európy, lebo niekde je trošku lacnejší bytunok. Keď sa pozrieme na vývoj posledných rokov, žiaľ musíme konštatovať, že v Európe vznikli obrovské bytunkové aglomeráty, ktoré takisto aj v kontexte covidu boli problematické. A vychádza, vyvstáva tu teda otázka, akú e, úlohu tu máme pre Európsku úniu. E, keďže sa zatvárali malé lokálne bytunky, vznikali tieto veľké, tak zodpovednosť E, je aj e, na našej strane, aké pravidlá sme vytvorili a tieto pravidlá tie malé bytunky nemohli dodržiavať, boli potom zatvorené a dnes sa čudujeme, že vznikli obrovské bytunky so, so zlými aj pracovnými podmienkami, ktoré vedú k preprave zvierat na eh, dlhé vzdialenosti. Myslím si, že v tomto výbore by sme sa mali zaoberať aj tým, ako opäť vytvoriť predpoklady preto, aby znova začali pôsobiť lokálne eh, bytunky. A moja druhá otázka sa týka interpretácie existujúcich pravidel. Ja eh, žijem v pohraničí medzi Rakúskom a Talianskom, kde dochádza k preprave zvierat menej za účelom teda porážky, ale e, skôr e, ide napríklad o presun e, mladých zvierat z Bavorska do Talianska. Potrebujeme tu naozaj rovnaké pravidlá, pravidlá, ktoré by neboli odlišne interpretované medzi jednotlivými členskými štátmi. A prepravcovia môžu tu mať aj dobrú vôľu, Ehm, ale sú potom konfrontovaní s veterinárnymi eh, organizáciami, ktoré v rôznych krajinách eh, žiadajú úplne niečo iné. Ja predpokladám, že je to komisii eh, známe a komisia by sa mala snažiť, že rovnaké pravidlá budú všade rovnako dodržiavané aj interpretované. Ďakujem, pán Dorfman. Slovo Teraz dostáva pani Isabel Korvales eh, za SND, ktorá je eh, pripojená na diálku. Dobré ráno, Isabel. Dobrý deň, všetkých zdravím. Ďakujem eh, pani zastupkynia generálneho riaditeľa. Ďakujeme za vašu prítomnosť, za túto výmenu názorov. Z toho, čo sme si dnes vypočuli, tak si uvedomujeme, že je toho treba robiť veľa, čo sa týka prepravy zvierat a dúfam, že Európska komisia bude podporovať tieto zmeny a ja teda aj vašu prácu podporujem, pani Barry. Vieme, že asi pred desiatimi rokmi komisia mala správu ohľadom dopadu nariadenia 1 lomeno 2005 a už pred desiatimi rokmi sa zistilo, že implementácia, uplatňovanie toho nariadenia e, bola obťažná, keďže toto nariadenie sa dalo vykladať viacerými e, spôsobmi. Boli tam problémy s kontrolami zo strany členských štátov a ďalej tam boli problémy so zberom údajov. Toto boli teda tie najväčšie prekážky pri implementácii tohto nariadenia. Sama teraz hovoríte, že sa toho už mm, z toho niečo podarilo vyriešiť, ale naďalej sú tu ešte problémy s ťažnosti, ako vidíme. No a ja by som chcela povedať, že úrady členských štátov, aj komisia majú veľkú zodpovednosť, ale problém je to hlavne s mentalitou. Otázka je, že ľudia objektifikujú zvieratá, že si neuvedomujú, že to sú cítiace bytosti, ale myslia si, že sú to len veci a nedia to, že ste vegan alebo niečo podobné, ale že si uvedomujete, že zvieratá taktiež vnímajú a cítia. A nede tu teda len o harmonizáciu legislatívy, o mechanizmy uplatňovania. Musíme investovať do e, vzdelávania informácií. No a spotrebitelia tu hrajú veľmi dôležitú úlohu v tomto zmysle. Vieme, že pokiaľ chceme harmonizovať zbier, zbieranie údajov, tak potrebujeme lepšiu analýzu údajov. Hovorila o tom aj pred rokom a pol správa parlamentu. A síce, že by sa mali stanoviť spoločné minimálne štandardy a systém stopovania všetkých ciest, kde sa prepravujú zvieratá. No mňa by zaujímalo, ako to vidíte, ako veci vyzerajú teraz v roku 2020 po tom, čo prišla pandémia. A teraz na inú tému. Komisia. Ja som teda nebola tu na začiatku, predosielam, keď ste hovorili na úvod, takže možno ste to spomenuli, no ale komisia má spustiť vyhodnotenie a revíziu súčasnej legislatívy v oblasti dobrých podmienok pre zvierat vrátane prepravy v poslednom štvrť roku tohto roku. Takže možno ste to spomenuli, ale trochu nám to ešte približte nejaké načasovanie a prajem všetkým ešte pekné ráno. Dovidenia. Ďakujem pani Karvaľajš. Snažte sa prosím nehovoriť dlhšie, než môžete, ináč sa ostatní nedostanú ku slovu. Teraz slovo dostáva pán Baláš Hidvejdi, ktorý tiež je pripojený na diálku. Yes, we, we can't hear you. Nepočujeme vás. Press the speak button. Stlačte <laughs> prosím speak. Yes. I, we take maybe Mr. Hojsik first. Možno pán Hojsik, keby hovoril prvý a potom vy, pán Martin Hojsik na dve minúty. A, a ďakujeme komisii za naozaj rozsiahle, rozsiahle vysvetlenie a analýzu. Ale myslím si, že, že to, čo robíme doteraz, nie je dostatočné. A dovolím sa pristaviť si pri jednom, podľa mňa, veľmi závažnom bode, a to je transport zvierat na porážku. A už to bolo povedané, ale podľa mňa to je taký základný problém, ktorý by sme mali, ktorý by sme mali pozrieť aj z pohľadu nastavenia európskej legislatívy, a, ale aj z pohľadu nastavenia financovania polnohospodárstva v súvislosti so spoločnou polnohospodárskou politikou, pretože mi príde absolútne nehumané, akokoľvek sú tie podmienky vylepšené, akokoľvek budeme sa snažiť to, aby tak povediať tie aby tie zvieratá cestovali v podmienkach najbližších e, prvej triede, tak povediať, stále to predstavuje istú úroveň stresu a mať, byť vystavený tomuto stresu po dlhú dobu len preto, aby na konci cesty boli porazené, považujem za absolútne zbytočné a by sa preto spýtať, či komisia vidí priestor na to, aby špeciálne u zvierat, ktoré sú transportované za účelom poražky, bol ten transport obmedzený na maximálne 4 hodiny a či pripravená zvážiť takýto návrh a do akej miery by to vedela aj sa odraziť potom v nastaveniach podpory v rámci polnohospodárskej politiky ktoré umožňujú napríklad aj to, aby nezanikali, ktoré by umožňujú napríklad to, aby nezanikali malé bytunky, ktoré sú mnoho viac distribuované po celej únii. A druhá otázka sa týka... A skončím tu, ďakujem. Mm-hmm. Thanks a lot. Uh, we talk... Ďakujeme. No a teraz, ak je to možné, sa vrátime k pánu Balažovi Hidvedimu No? Mr. Idvegi? Nie, pán Hidvedi. Mohli by ste prosím stlačiť speak? We see you, but we can't hear you. Vidíme vás dobre, ale nepočujeme nič. Prepáčte. OK, we try again. We try. Skúsim ešte. Ešte jeden rečník a potom sa k vám opäť vrátime pán Nils Fuglsang z SAD. Ďakujem. Som rád, že komisia opätovne potvrdila svoj záväzok a prísľub zrevidovať v tomto období ešte legislatívu týkajúcu sa prepravy zvierat. A chcem sa opýtať Európskej komisie, nasledujúcu vec. Povedali ste, že v zmysle súčasnej legislatívny nemôžete zakázať export živých zvierat do tretich krajín. A dobre, fajn, to je pravda, ale máte teraz príležitosť toto zaviesť v novej legislatíve alebo v tej zrevidovanej, túto možnosť zákazu. A chcem sa opýtať, či toto vôbec zvažujete, pretože všetci vieme, že nemôžete kontrolovať podmienky, keď prepravujete živé zvieratá do tretich krajín a preto si myslím, že by tam mala byť táto možnosť. Zvažujete to? Takúto možnosť zákazu exportu živých zvierat a um, pokiaľ nie, tak aké máte argumenty, prečo to nechcete urobiť? Ďakujeme pán poslanec za túto jasnú otázku. Skúsime sa teraz vrátiť opäť k pánu Balažovi Hidvedimu z EPP. It's really a pity. We, we... Je to skutočná škoda, pretože vás vidíme dobre, ale vidíme, že hovoríte, ale počuť vás nepočujeme. Skúsime to ešte, to ďalšie kolo, nevzdáme to. Skúsime to ešte na budúce. A teraz pani Barry dostane príležitosť, aby sa vyjadrila k týmto otázkám, potom sa k vám ešte vrátime, prepačte. Mrs. Perry. Pani Berry, ďakujeme, že ste sa pripojili. Takže predovšetkým, vážený pán poslanec Dorfman, dobré ráno, ďakujem za vaše otázky. Vy ste zdôraznili to, že Európa hrá dôležitú úlohu pri eh, na bytunkoch, či máme, máme samozrejme väčšie, máme menšie, lokálne, toto by mm, výbor E, určite mal riešiť aj túto otázku. Poprvé by som chcela e, ešte v súvislosti s našou stratégiou z farmy na vidličku, samozrejme našim záujmom skrátiť dodavateľské reťazce. Pán Hojsik o tom hovoril tiež, že SPP a rozvoj vidieka sa môžu využiť ako nástroje na podporu miestnych bytunkov. Takže výbor možno sa bude zaoberať aj touto témou, touto oblasťou. Prepačte, ešte to bola ďalšia otázka ohľadom rozdielov v prístupoch zo strany členských štátov, v rozdielných výkladoch. Ehm, už to tu dneska niekto povedal. My si uvedomujeme to, že sú tu rôzne výklady a preto máme pravidelné stretnutia národných kontaktných miest, kde sa ehm, kde vymieňajú overené postupy. Sú to teda kontaktné osoby, ktoré E, sú e, zodpovedné e, za kontakt napríklad s inšpektormi v teréne. A vyzerá to tak, že sú tu naďalej rozdiely v prístupu členských štátoch, ale k tomu sa ešte vrátim. Pani poslankyňa Karvaľajš, vy ste povedali, že je to skôr otázka osvety než legislatívy a jej implementácia, že je treba si uvedomiť, že zvieratá cítia a vnímajú, áno. Toto je momentálne zakotvené vo všetkej našej legislatíve. A naša predchádzajúca stratégia v súvislosti s dobrými podmienkami zviera, tam sme hovorili to isté, že treba e, viesť osvetovú kampaň a podporovať takúto kultúru, neviem, aké, aké pokroky sme robili v tejto oblasti, to uvidíme na základ nášho vyhodnotenia. Pýtali ste sa na to vyhodnotenie. My máme externého kontraktora, e, ktorý má teda ten postup, ktorý sa momentálne finalizuje. Uvidíme, či v prvom roku budúceho roka vypracujeme na základe týchto poznatkov, tejto štúdie, našu správu komisie ako teda dopadlo vyhodnotenie našej stratégie pre dobré podmienky zvierat. Pýtali ste sa na minimálne štandardy a na harmonizáciu. Nuž e, máme e, teda nariadenie o oficiálnych kontrolách a jeho dôsledkom podávanie správ je harmonizované, je to teda nariadenie 2017 65 a e, máme tom príslušný článok, ktorý E, hovorí o tom, že treba vytvoriť príslušné podmienky pre plavidla prepravujúce e, zvieratá a že sa vytvorí príslušná databáza a tieto údaje, ktoré budú v tejto databáze, budú potom všeobecne prístupné. Vážený poslanec Hojsík hovoril o tom, že nie je dobré preparovať vo všeobecnosti zvieratá na dlhé vzdialenosti. No a naša legislatíva už toto uznáva, máme špecifické podmienky pre takéto dlhé e, cesty. Opýtali ste sa, či by sme nechceli na 4 hodiny obmedziť e, tieto cesty. No a niektorí už žiadali takéto obmedzenie, hovorilo sa o 8 hodinách, no ale samozrejme viem, že toto sú legitimné obavy ohľadom týchto dlhých prepravných ciest ale zatiaľ nemáme e, všeobecné podmienky na obmedzenie takýchto ciest. Je to veľmi multidimenzionálna, komplikovaná otázka. No a nevyrieši sa to tým, že tam zavedieme plošne obmedzenie na 8 hodín. Takže máme tu e, poznatky agentúry EFSA, a na základe ich poznatkov sa musíme rozhodovať, až budeme prepracovať európsku legislatívu v tejto oblasti. No a posledná otázka zo strany e, vážneho poslanca Fuglsanga. Nuž, e, ja mm, bohužiaľ nemám mandát na to, aby som rozhodovala o takomto zákaze alebo povedala, či sa to dá, nedá čo týka teraz zákazu exportu. Viacerí ste o tom dnes hovorili, dnes ráno. My, keď budeme prepracovať legislatívu, tak sa pozrieme na všetky možnosti, vyhodnotíme pre a proti, no a potom komisia, až komisárka sa na, k tomu vyjadri z politického pohľadu alebo ostatní komisári, tak potom samozrejme vypracujeme príslušný text. Ďakujeme vám za to, že ste zodpovedali tieto otázky v také krátkej dobe. Dobre, opäť sa pokúsime spojiť s pánom Balažom Hidvedím, tak aby aj on mohol položiť otázku. Skúšam to zás, je toto lepšie? Áno, aj vás vidíme, aj vás počujeme. Dobre, konečne. Nepripojil som si sluchadla, ale dúfam, že to bude aj tak fungovať. Pokúšim, pokúsim sa. Ďakujem za túto diskusiu. Ďakujem aj kolegom za ich názory. Všetci rešpektujeme zvieratá. Myslím si, že to je ten základ. Podľa mňa sú e, zvieratá e, božie bytosti, takže treba rešpektovať. Je to téma, ktorá skutočne ľudí rozdeluje, spôsobuje diskusie. Napriek tomu, že v EÚ máme jedny z najvyšších štandardov, najlepšie podmienky zvierat a týka sa to aj našich polnohospodárov. Takže keď hovoríme o preprave zvierat, tak sa to týka skôr e, sektoru, sektora transportu a menej polnohospodárov. Takže toto predosielam, aby to bolo jasné aby sme jasne rozdelili si povinnosti. Myslím si, že relevantná legislatíva by mala špecifikovať konkrétne technické parametre pre e, prepravné kamióny na tie dlhé cesty. A tiež by sme mali špecifikovať vek zvierat, ktoré smú byť prepravované. To je bolo tiež dobré. Legislatíva neobsahuje žiadne podobné ustanovenia, pokiaľ viem. Ďalšia dôležitá otázka. Skutočné časy prepravy. Mal by tam byť definícia, ktorá špecifikuje, kedy začína tá cesta eh, pri naložení zvierat, pretože potom možno, že eh, ten kamión sa viackrát zastaví a toto je treba tiež e, to nakladanie zarátať e, do toho prepravného času. Ďalej, napríklad v Maďarsku máme zákon, ktorý zakazuje prepravu zvierat, pokiaľ je viac než 30 stupňov. V lete sa to stáva celkom často. No a v takom prípade sa neumožňuje preprava zvierat, no ale je ťažké to kontrolovať, takže potrebujeme kontrolné mechanizmy, takýchto ustanovení, ktoré už sú v platnosti, toto príspeje k lepším podmienkam pri preprave zvierat. Takže ako sa díva komisia na toto? A na záver, napriek tomu, že by sme mali prísnejšie pravidlá a prísnejší systém než inde na svete, tak vieme, že štandardy sa na importované produkty neuplatňujú. No a toto, tu v podstate máme nevýhodu pre konkurenciu našich exportérov a pre náš trh je to neférová situácia. Takže tu by som rada, aby, som sa, aby sa diskutovalo aj o tomto, ako zaručiť, že tieto pravidlá budú plnené aj ostatnými našimi externými partnermi. Ďakujem. Ďakujeme, sme radi, že sa to tentokrát podarilo, takže pani Berry. Vyjadrite sa, prosím, k týmto otázkam. Ďakujem vám. Takže tri veci poviem. Poprvé, hovorili ste o technických parametroch kamionov. Ako som povedala v reakcii na inú otázku, my skúmame vzťah medzi nariadením 1 lomeno 2005 a transportnou legislatívou, predovšetkým čo sa týka požiadavkov v súvislosti s tachografmi, ale hovorili ste vy teda o tých technických parametroch e, nákladných aut. Pozeráme sa na to, pozeráme sa, ako to je v súčinnosti e, s druhou legislatívou alebo s inými právnymi aktami. Čo sa týka minimálneho veku zviera, tak ten už je, myslím, stanovený. Už ste o tom hovorili dnes viacerí. Um, povedala som, že sme e, požiadali sa, aby nám poskytli špecifické poradenstvo taktiež ohľadom prepravy pomory. No a posledná vec, ktorú ste hovorili, rovnaké podmienky pre naše hospodárske subjekty a hospodárske subjekty v iných krajinách. Myslím, že už som hovorila dosť dlho o tom, čo, o čo sa snažíme, čo sa snažíme robiť, aby naše hospodárske subjekty neboli znevýhodnené. Hovorili sme aj o rozhodnutí súdu, ktoré hovorí, že by sa až do miesta dodávky mali dodržiavať stanovené štandardy, podmienky a ďalej Medzinárodná organizácia pre zdravie zvierat, taktiež ich e, povzbudzujeme pri ich práci, aby sa taktiež zaoberali otázkou podmienok zvierat pri transportoch. Je treba viesť samozrejme e, aj medzinárodné diskusie, ale komisia si to taktiež uvedomuje, zohľadne veľmi tento aspekt a v našej stratégii z farmy na vidličku a tam máme požiadavky pre našich polnohospodárov, aj pre hospodárske subjekty, tak aby sa dosiahla, dosiahol udržateľnový dodávateľský reťazec. Potrebujeme predsa, e, alebo preto to aj medzinárodný dialog s našimi partnermi, tak aby naše pravidlá sa uplatňovali pri importe aj pri exporte ale zároveň, aby sme neznevýhodnili naše hospodárske subjekty v porovnaní so zahraničnými. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz sa eh, príde druhé kolo rečníkov, ostatných poslancov. Na zozname máme 6 osôb a ako prvá dostane slovo pani Anika Bruná za ID, ktorá je s nami spojená tiež na diálku. Nech sa páči, máte slovo. Takže dúfam, že sa počujeme. A ďakujem veľmi pekne, vážená pani zastupkynia generálneho riaditeľa. ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Ďakujeme pekne za vysvetlenie o zlepšení podmienok prepravy zvierat. No a ďakujeme komisie za to, že zohľadnila záverečnú správu Johna Dormana o implementácii pravidel pre pre dopravu asi nebolo úplne uspokojivé teda dodržané. Mňa by zaujímavala váš e, názor o bezpečení námornej dopravy, hlavne sa týka certifikácie prepravy zvierat, ako viete. Často sú tie podmienky veľmi zlé. E, vieme, aké to bolo v novembri. E, 2019 eh, v Rumunsku. No a ďalej, eh, ďalej eh, bytunky, situácia na Blízkom východe. No už posledné reportáže ukázali nepri, nepriateľné postupy a praktiky zabíjania zvierat. No a to je spojené ešte s rituálnym zabíjaním zvierat. No a podmienky ehm, lodnej prepravy no a podmienky eh, zabíjania zvierat na Blízkom východe sú úplne proti európskym normám. No a ja by som ešte preto eh, si želala vedieť, aké sú eh, nástroje a opatrenia Európskej komisie v, tomto, v tejto oblasti a čo urobíte na to, aby ste bojovali proti týmto hm, porušovaniam pravidel prepravy zvierat. Ďakujem pekne, pani Bruna. Slovo dostane teraz eh, koordinátorka Zelených, eh, Karolín, nech sa páči. Ďakujem pekne, pekne pani predsednička, ďakujem pekne pani Bory za eh, vaše vystúpenia. Nuša, činnosť tohto výboru nie je prvý signál, prvý signál pre komisiu už vo februári 2019 a parlament prijal správu správy dvora auditorov, audit vykonaný samotnou Európskou komisiou. Všetko to ukazuje jedným smerom. Európske zákony sa nedostatočne príjmajú, nedostatočne dodržujú um, a nechránia zvieratá pred tým, aby uh, netrpeli počas prepravy. Nuša táto správa, uh, ktorá bola v Francúzsku v roku 2010 um, prijatá, a to hovorí jasne, ja citujem, uh, platné opatrenia nemôžu úspešne zaistiť dobré podmienky predpravy eh, zvierat eh, a nesplňujú podmienky dobrých podmienky, eh, ani podmienky opatrenia na zaistenie dobrého života a podmienok zvierat nuž a ja mám teda otázku, čo robí Európska komisia a DG Sante na to, aby zaistili, že implementácia odporúčaní, ktorá bola uvedená, zaistila mm, prijatie odporúčaní e, v tomto audite. Nuša, táto správa, o ktorej hovorí, tá hovorí o preprave zviera do tretich krajín, no a Nuša. Loďou sa prepravujú zvieratá eh, do tretich eh, krajín, skutočne a desiatky dní sú tam eh, bez možnosti ísť na čerstvý vzduch, sú prepravované v veľmi nepriateľných teplotách. No a na palube často nie sú ani veterinári, a takže zvieratá sa prepravujú bez akýkoľvek kontrol. No MVOčky poukázali na utrpenie zvierat, no a má DG Santé informácie na túto tému. No a vy ste o svojom vystúpení hovorili o zlepšení prepravných podmienok na lodiach pri voze zvierat. No a ako budeme spovoľovať vôbec transport na, na lodiach, keď vieme, ako ťažko sa tam dodržiavajú podmienky. Ďakujem pekne. A slovo opätovne dostáva Peter Lundgren, ktorý chcel po, položiť ešte jednu otázku z IKR. E e, sme s ním spojení na diálku. Dobre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Správa Dorman, ktorá mm, žiada zákaza prepravu živých zvierat do tretich krajín, ako aj prepravu semena alebo embryí do tretich krajín. Čo si myslí o tomto pani Beriová? Mňa by tiež zaujímal názor komisie o zabíjaní zvierat čo najbližšie k miestu chovu. No a ďalej tiež názor na zlučiteľnosť legislatívy a harmonizáciu týkajúce sa cestnej prepravy a konkrétne týkajúce sa časov prepravy a prestávok. No a vodičia sa by si museli dávať prestávky v súlade s legislatívou. No a ja myslím, že sa musíme zaobrať trochu viac koherentnosťou tejto otázke, aby to nebolo také prísne pre vodičov, musia môcť doraziť do destinácie, samozrejme s ohľadom na dobré podmienky prepravy zvierat. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto otázku. sa teraz dostáva Maria Neuchl. Ste tu. Myslím, že predtým nám to fungovalo. Pani Neuchl, prosím, zapnite si mikrofón. D. Maria Neuchl za S D. Dúfam, že Máme úspešné spojenie. Hmm. I think I give the floor then and we come back to Maria. Možno nie. No a slovo dostane teda Marisa Matias za GUE. Nech sa páči.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 very much. Thank you. Thanks a lot uh, Thanks to Marisa Matias. Matias. I hear some echoing there. Um... Ďakujeme pekne Marisa Matiasa. Môžeme sa teraz spojiť s Mariou Neuchl. Dá sa, že áno. No dobre, vidíme sa aj sa počujeme. Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že ma počujete a veľmi rýchlo položím otázku a tá znie. Zamýšľa sa komisia už aj nad tým, že nejde len o transport na bytunky, ale ide aj o zmenu myslenia, keď ide o systémy chovu uzavretých, uzavretých miestnostiach. Nuša, my už máme systém chovu a bytunkov, ktorý nie je úplne normálny. No a keď sa teda bavíme o preprave, a tak samozrejme treba sledovať aj prepravu do tretích krajín na bytunky, ale my sa musíme sústrediť aj na, ten nezmyselnú, na tú nezmyselnú prepravu z jednej farmy na druhú z chovu na bytunky z jedného, z jedného chovateľského eh, miesta na druhé a potom zase na bytúnok. Takže skutočne nad tým sa musíme zamýšľať. Ďakujem pekne Marianovišov. No a slovo ešte dostáva pán De Castro za SAD. Nech sa páči. Zdá sa však, že nie je pripojený. Takže slovo nedostane pani Claire Beriová, aby mohla zodpovedať na tieto otázky. Nech sa páči. Máme trošku meškanie, ale Claire, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Čo sa týka tých otázok o podmienok prepravy zvierat na lodiach a po riekach alebo moriach. A myslím, že sa nedávno objavili skutočne hrozné prípady a preto chápem ich obavy. Ja myslím, že jedna z tých kľúčových vecí, ktoré urobíme, už som o tom hovoril a chcem to ešte zdôrazniť, je, že teraz podľa článku 23 o, o, o kontrolách loďach môžeme posledne inšpekcie na ľudia, ktoré prepávajú živé zvieratá. My to urobíme, urobíme to rýchlo, pretože delegované implementačné akty, ktoré eh, eh, chystáme v tejto oblasti, budú prijaté v roku 2021. A takže tiež eh, nariadenie o oficiálnych kontrolách, ktorý je, ktoré je právnym základom, hovorí o tom, že kontroly sa budú vzťahovať aj na prístavy, takže nás to umožní lepšie kontrolovať situáciu aj v prístavoch. Vy ste hovorili o vy ste hovorili tiež o auditoch, ktoré vykonáva samotná komisia. Samozrejme, tie sú pre nás základom, aby sme mohli konať. A my to zohľadníme, keď budeme príjmať delegované legislatívne akty. Mhm, vidíme problémy a ťažkosti pri aplikovaní súčasných pravidel tie budú samozrejme zohľadené, keď eh, budeme príjmať eh, implementačnú legislatívu. No a ja chcem zdôrazniť, eh, že my máme program auditov, kde sme auditovali všetky členské všetky štáty Stredomory. Zatiaľ sa nám to nepodarilo vo Francúzsku, ale urobíme tak do konca tohto mesiaca. Urobíme audit na diálku. To taká je situácia vo Francúzsku takže eh, to len implementačné vykonávacie akty, ale eh, budeme sa zaoberať tiež eh, tým, co nadchádzajúcich mesiacoch, aby sme zistili, aká je situácia vo Francúzsku. Pani Lund, pán Lundgren hovorila o tom, uh, um, och, ove zvierat, no a o tom sme už hovorili. Čím kratší, kratší ten reťazec, tým lepšie. A my samozrejme tiež podporujeme to, aby sa namiesto živých zvierat prepra- prepravovali zabité zvieratá, alebo embria, alebo semeno. To. a my sa budeme zaoberať legislatívou aj v tom, ako k, teda medzi praxou a legislatívou. Ani Noišla hovorila, že komisia chceme, aby ste sledovali ten širší kontext, áno, je tu legislatíva, ale nemali by ste sa zaoberať tými čimi systémami, ktoré existujú. Samozrejme, komisia sa bude zaoberať aj tým širším kontextom. Tá stratégia s farmy na stôl je toho dôkazom. Eh, otázka, ako zaistíte udržateľné trajné systémy, pretože to ide, keď sa zvieratá prevážajú eh, potravinárske účely, no a otázka kratšieho dodavateľského reťazca ďalej je pritom dôležitá. Takže my eh, sa v každom prípade budeme zaoberať tým širším kontextom, budeme sa zaoberať legislatívou, nielen dopravou, ale tiež SPP a ďalšími legislatívnymi aktami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz som počula, že máme spojenie s Pavlom de Castrom. Ďakujem, pani predsedníčka. V prvom rade ďakujem komisii za toto dlhé kolo odpovedí na naše otázky. A ja chcem zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré už nadniesli kolegovia prvom rade ide o tému štandardov e, životných e, e, podmienok zvierat, ku ktorými sme zaviazaní. Problémom je tu ale e, nekalá konkurencia, e, ktorá tu môže byť zo strany členských e, teda krajín, ktoré nerešpektujú takéto podmienky, majú vstup na európske trhy. Takže problémom je tu reciprocita, ktorú už spomenuli viacerí kolegovia. Preto by sme mali posilniť naše kontroly na hraniciach. Členské štáty toho musia robiť viac. Ale na druhej strane musíme zabezpečiť, aby tieto prísne normy týkajúce sa eh, životných podmienok zvierat eh, sa uplatňovali. Treba teda zlepšiť, eh, posilniť kontroly. A chcem aj spomenúť systému jednotlivých, teda prepravy, ktorá je odlišná pre jednotlivé typy zvierat. Napríklad pokiaľ ide o eh, hovedzie meso, mali by sme naozaj za, zamedziť tomu, ako už povedali kolegovia, že nemá, e, nedáva zmysel, aby sa prepravili zvieratá na veľkú vzdialenosť iba preto, aby sa dostali na bytúnok. Inou otázkou je téma prepravy napríklad mladých zvierat, ktoré sa prepravujú za účelom toho, aby e, vyrastli potom niekde, niekde inde. Toto je prepojené. E, máme tu rozdiely v, medzi severskými krajinami, južnými krajinami krajinami, ako je Taliansko či Španielsko. Takže pozor, tuto budeme musieť rozlišovať pri, tým, pri tom účele, e, za ktorým dochádza k preprave zvierat. Mali by sme tu mať odlišné podmienky v prípade prepravy len e, za účelom porážky alebo prepravy. A... Ďakujem veľmi pekne. Krátka odpoveď a pani Buriovej. No a potom máme ešte ďalších štyroch poslancov a potom toto zasadnutie ukončíme. A Rilo, chcete zareagovať na pripomienky a otázky pána Pavla de Castra? Áno, ďakujem pekne. Dobrý deň. Ja som nezachytila nejaké konkrétne otázky. On samozrejme hovoril o tom, že opätovne musíme posilniť kontroly na hraniciach a že musíme predchádzať preprave zvierat na bytomky, hlavne keď je o zniženie nákladov. Takže z hľadiska komisie s tým súhlasím. Zbytočná preprava, ktorá len spôsobuje stres, a tak by sme sa mali vyhýbať. Ďakujem pekne. Ďakujem, Julie Le za ID. Dobrý deň, ďakujem pani eh, predsednička. Vytvorenie tohto vyšetrovacieho eh, výboru si dáva eh, za cieľ osvetliť tento eh, sektor, ktorý verejnosť až tak dobre nepozná. Takmer jedna miliarda hytiny je transportovaná zažíva v rámci Európy napríklad. Máme tu príslušnú legislatívu o preprave živých zvierat, ktorá predpokladá Eh, určité eh, prostriedky, ochranu, ktorú treba dodržiavať pred nami je teda táto práca výžad, vyšetrovania. Chceme sa pri tom sústrediť na dve veci. Životné podmienky e, zvierat, ale aj teda postupy e, jednotlivých e, firiem. Problém, ktorý sa nás tiež týka, je rituálne zabíjanie zvierat. Bude mať náš vyšetrovací výbor odvahu sa tomuto venovať. Tiež je tu dôležitá téma vývozu do tretích krajín, e, do Afriky hlavne na Blízky e, východ. Týka sa to e, miliónov zvierat. No a, a dôležité je, že keď zvieratá opustia Európu, realita je úplne odlišná, cestujú viacero dní až týždne za hrozných podmienok, bez vody, bez stravy Ehm, porušujú sa tu všetky ehm, normy, ehm, medzinárodné štandardy týkajúce sa ochrany zdravia zvierat. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Lušante. Slovo teraz dostáva pán Mungren za zelený, ktorý je v miestnosti prítomný. Ďakujem veľmi pekne. Takže ďakujem pani e, Berry za vaše odpovede doteraz. E, myslím si, že tu máme e, dočinenia so systemickou otázkou zvieratá nevyrastajú na e, pastvinách, ale sú zavreté e, celý e, život v, v malom priestore, sú závislé od všelijakých antibiotík a piluliek, čo vedie k vzniku rezistentnosti na antibiotikách. Týka sa to teda aj zdravia zvierat, všetky tieto témy nie je veľa. Eh, ich teda sú farmári, ktorí eh, sa snažia eh, samozrejme dodržiavať dobré životné podmienky zvierat, hlavne v mojej krajine, v Švedsku, ale čelia nekalej konkurencii zo strany tých, ktorí sa o dobré podmienky zvierat nestarajú, takže treba zabezpečiť rovnaké hracie pole pre všetkých. Mám tri otázky. To Um, prečo to tak dlho trvá? Táto legislatíva je uh, uplatňovaná, teda je v platnosti už 15 rokov. A je veľmi veľa farmárov, ktorí mi hovoria, že ak sa dobre starajú svoje zvieratá, E, vlastne e, vytvárajú e, ešte viac utrpenia zvierat, pretože nie sú konkurencieschopní a potom niekto, kto nerešpektuje dobré podmienky života zvierat, vlastne sa namiesto nich presadí na trhu. Ako sa teda chcete venovať týmto výzvam? Ďakujem vám pekne za tieto otázka. Slo- otázky. Slovo má Pascal Durand z, z Renew na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, Tilly, veľmi stručne. Komisia eh, sa vyjadrila, ako ju tento, eh, táto téma zaujíma. Veľmi ma eh, zaujíma, ako to vyzerá, pretože um, mali sme tu uh, jedno, jedno vypočutie komisára pre uh, poľnohospodárstvo, uh, kedy nám bolo vysvetlené, že napokon tu nie je až tak veľa problémov. Myslím si, že si na to spomínaš aj ty. Uh, spomenulo sa číslo menej než 1%, že e, vlastne ťažkosti predstavujú naozaj iba marginálne e, čísla dnes. Naopak si uvedomujeme, že to vôbec nie sú marginálne počty a že už e, celé roky je všetko dobre zdokumentované. Takže som veľmi rád, že komisia konečne začína brať vážnejšie túto tému, pretože skutočne roky už Počúvame, že sa o tom veľa hovorí, ale nekoná sa. Téma, ktorou sa e, hlboko zaoberám, e, ktorá je väčšinou dôležitá pre komisiu, je e, teda konkurencia v rámci Európskej únie. Takže francúzska televízia to dobre zdokumentovala približne pred mesiacom. Sme to mohli vidieť v televízii E, takže sú tu e, známe e, veci. Tí, ktorí dodržiavajú podmienky, hovoria, že strácajú klientov, ak uplatňujú európsku legislatívu. Takže firmy potom stratia svojich klientov, ak vlastne rešpektujú podmienky, pretože ich predbehnú tí, ktorí podmienky nerešpektujú. E, samozrejme, zaoberáme sa tu otázkou životných podmienok zvierat, ale až na konci systematického porušovania pravidiel e, celého radu prepravcov, e, ktorí E, vlastne zatlačajú nabok tých, ktorí pravidlá e, rešpektujú. Takže je naozaj na čase, aby začala e, komisia konať v tejto oblasti. Ďakujem vám pekne a musím povedať, že aj vďaka zaangažovaniu takých ľudí ako ty vznikla, vznikol tento vyšetrovací výbor. Bolo treba, aby som to tu spomenula. A teraz Eleonora Evi ako posledná z kolegov, ktorí sa dnes vyjadria. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela vyjadriť moje uspokojenie nad tým, Prepačte, pani Evi, máme tu veľkú ozvenu. Mohli by ste, prosím, reproduktor vypnúť? A je to teraz lepšie? prvom rade by som chcela vyjadriť e, veľké uspokojenie s tým, že začal fungovať tento vyšetrovací výbor, pretože sme si e, jeho vytvorenie už e, dlho želali, už predchádzajúcom volebnom období. Eh, dochádzalo tu môjim prípadom bojkotu, teraz už konečne začíname pracovať. Prečo? Pretože táto téma si vyžaduje naozaj veľkú pozornosť. Eh, preprava živých zvierat v Európe, to je naozaj eh, divoký západ, kde nie sú dostatočné kontroly a denodenne sa porušuje legislatíva. To je naozaj peklo pre milióny zvierat. Treba, aby tento výbor naozaj osvetlil uh, tieto porušovania, aby sa uh, skončilo s týmto infernom treba, aby e, komisia e, zaujala jasné stanovisko, e, pokiaľ je nedodržiavanie legislatívy a prísne ho postihovala. V roku 2016 niektorí občania sa obratili na komisiu so stiažnosťou, pokiaľ ide o nedodržiavanie podmienok prepravy živých zvierat, týkajúce sa 13 krajín. V júni tohto roka konečne komisia zareagovala na túto sťažnosť. A to, čo sa mi zdá byť podozrivé, je práve načasovanie týchto krokov. Vo všeobecnosti komisia by sa stiažnosťa mala venovať do roka. V tomto prípade táto stiažnosť čakala e, viac než 4 roky a pozrieme sa na tú náhodu. Veci sa začali hýbať až keď parlament vytvoril tento vyšetrovací výbor. Pýtam sa teda, je, je tu nejaký zámer, nejaká paralela? E, Snažili ste sa 4 roky pozerať e, bokom a začínate konať až vtedy, keď je jasné, že parlament začne vyšetrovať v tejto oblasti. Komisia potrebovala 4 roky, aby zaujala e, stanovisko k týmto prípadom. A E, vlastne e, žiada sa o predloženie dôkazov a príslušná strana má na to iba pár týždňov, pár mesiacov. Vy ste e, čakali celé roky a pritom veci sú stiažované v dôsledku covidu Nemyslíte si, že je to proti princípom správneho e, postupu, že tí, ktorí podávajú túto sťažnosť, e, majú teraz na sebe bremeno e, poskytnúť dostatočné dôkazy? Ďakujem. Slovo má teraz naposledy Claire Berry a tlmočníci nám signalizujú, že sme dostali 5 minút navyše, takže ďakujem za túto ústretovosť. Nech sa páči, pani Berry, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade k tomu, čo spomínal pani Lošante, hovorila o svojich očakávaniach od tohto vyšetrovacieho výboru. Hovorila tiež o otázke Ehm, poražok e, zvierat. Z náboženských dôvodov e, legislatíva vo všeobecnosti e, vyžaduje ehm, omráčenie. Zároveň však musíme rešpektovať slobodu ehm, v náboženskej oblasti, ako sa spomína v Charte základných práv. Takže v prípade zvierat, ktoré sú podrobené osobitným eh, metódom eh, porážky, eh, tam nevzniká povinnosť omráčenia vopred. Takže myslím, že tu máme jasné vyváženie medzi našim presvedčením, čo je vhodné pre zvieratá a takisto aj náboženskými právami občanov. A potom eh, pán Ongren, ktorý spomenul otázku eh, nekalej konkurencie v rámci EÚ. Uvedomujeme si, že sú rozdiely medzi členskými eh, štátmi, ako som už povedala, na základe auditov, ku ktorým došlo a stiažnosti, ktoré sme dostali, ale je povinnosťou komisie a my to urobíme, kde bude potrebné teda upraviť pravidla v rámci EÚ Ehm, pani e- Evi sa e, pýtala, či komisia jednoducho iba zdržiavala a nič nerobila, pokiaľ išlo o zťažnosti a začala konať, až keď sa vytvoril toto vyšetrovací výbor. Ehm, to určite kategoricky popieram. Neviem, čo sa tu dialo predtým, než ja som sa dostala do tejto funkcie, ale určite viem, čo sa deje, odkedy vo funkcii som. Venujeme sa veľmi vážne eh, týmto sťažnostiam Niekedy si to vyžaduje veľmi veľa zdrojov, e, zaoberať sa faktickou stránkou e, sťažnosti. Niekedy musíme čakať aj na našich auditorov, ktorí sa vrátia z terénu e, predtým, než sa môžeme teda venovať jednotlivým sťažnostiam, ale ja som do detajlov povedala, čo sa stalo s týmito 16, 16 sťažnosťami, ktoré sú ešte stále otvorené Máme ešte 5 ďalších e, sťažností týkajúcich sa e, prepravy e, na mori. Čakáme tu ešte stále na ukončenie auditov. Čakáme na tento audit vo Francúzsku, ktorý som spomenula. Komisár Kyriakis napísal takisto do všetkých členských e, štátov v tejto e, súvislosti, ehm, keď sa teda príjmala stratégia e, z pola na stôl, takže určite začneme konať až teraz. A pán poslanec Duran plne s vami súhlasím, keď sme povedali nejaké veci a neboli tu výsledky. Teraz je naozaj čas začať e, konať. Vieme, že sú tu problémy v oblasti kontroly a interpretácie určitých ustanovení Takže naozaj zhodnotíme to veľmi podrobne, urobíme podrobné hodnotenie a potom sa k vám vrátime s návrhmi, ako by sa mala revidovať legislatíva ešte počas mandátu eh, tohto parlamentu. A čokoľvek, čo vzíde z, tohto, z práce tohto vyšetrovacieho výboru, podrobíme eh, prísnemu preskúmaniu Spomenuli ste e, takisto e, prepravu e, v priebehu celého reťazca. Spomenuli to aj viacerí poslanci otázka zodpovednosti, je to odlišné, e, či e, vlastne e, sú tu preprava za účelom teda ďalšieho života zvierat v inej krajine alebo porážky na bytunku. Treba zabezpečiť hlavne dodržiavanie zodpovednosti vyplývajúcej z legislatívy EU. Ďakujem veľmi pekne, pani Klebury. Nebolo to vôbec jednoduché dve hodiny eh, byť podrobená tý, všetkým týmto otázkam, odpovedať na ne. Ďakujem všetkým kolegom za konštruktívne otázky a eh, komentáre dnes do poludnia. Naozaj to všetko ukazuje, aký komplexný je tento problém Zaoberali sme sa otázkou e, životných podmienok zvierat, e, potravinového reťazca, e, podmienok šoférov, náboženských rituálov vzťahom s nimi. Takže naozaj je potrebné, aby sme tu sa zabrali všetkými zainteresovanými stranami, pretože tento vyšetrovací výbor a aj oznámenie, že sa má prepracovať táto legislatíva, znamenajú skutočne skutočnú nádej e, e, zmeniť e, situáciu smerom k lepšiemu pre zvieratá, pre farmárov, pre spotrebiteľov, pre veterinárov, pre šoférov a takisto samozrejme pre životné prostredie. Takže ešte raz ďakujem. Myslím, že to bol veľmi, veľmi konštruktívne zasadnutie. Ďalšie sa bude konať 29. oktobra kedy budeme mať eh, dve časti eh, po sebe, ktoré budú na seba nasledovať. A potom Európsky dvor a auditorov sa eh, vyjadrí. Pred nami takisto tu budeme mať zástupcov aj nemeckého predsedníctva. Takže toľko k nášmu najbližšiemu programu. Um, Mm, snažíme sa, aby bol prítomný aj e, komisár, ktorý pracoval e, v tejto oblasti svojho času, ale neslubujeme nič, pretože viete, akí zaneprázdnení sú komisári. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za technickú podporu. Viem, že e, vaša práca nie je ľahká. Ďakujem aj tlmočníkom ktorí ostali tu dnes dlhšie, aby sme mohli dokončiť našu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.